v stredu spolu s predsedom rady podpíšem 16 aktov, ktoré boli schválené v súlede s pravidlom 74 rokovacieho poriadku parlamentu. Títo, e, tituly týchto aktov budú zverejnené v zasadnutí, e, prepačte, v zápisnici z tohto zasadnutia sú k dispozícii aj na web stránke parlamentu. A teraz e, zmeny programu e, záverečný e,